príspevok žien na pracovný trh. Ďakujem pekne. E, chcel by som okrem iného privítať aj predstaviteľov zo Sri Lanky a z Myanmaru, ktorí navštívili parlament a ktorí sledujú naše postupy kontroly a osobitne kontroly rozpočtovej. Sú tu za týmto účelom. Sme poctení vašou prítomnosťou a želáme vám úspešnú prácu. zápisnica, ktorá bola zápisnica do 6. apríla je k